Prosím vás, aby sme potvrdili tieto mandáty. Má niekto pripomienky? Nie, tak ich budeme považovať za schválené. Z politických skupín SND a NL